za schválenú. Kompetentné orgány Českej republiky, Rumunska, Bulharska a Maďarska mi oznámili e, doplňujúce e, voľby, alebo teda pozmenujúce e, voľby pre poslancov pán Jiří Pajné, Razvan Popa, Asim Ahmed Ademov a pani Lívia Jaroka s účinnosťou od 5., 13., 14. a 15. septembra 2017, že budú nahradení poslancami Mach, Negresku, Gabriel a Gal Pelc. Týmto spôsobom chcem privítať nových kolegov, ktorí sú medzi nami a e, považujeme, aby, alebo teda e, v tomto vzduchu e, im vznikajú všetky nároky vyplývajúce z členstva Európy.